Vážení kolegovia, ďakujem vám za vašu prítomnosť. Navrhujem, aby sme začali, hoci niektorí kolegovia tu ešte nie sú, zrejme sa k nám nemohli dnes do poludnia pripojiť. Začneme tým, že hneď odozdám slovo kolegovi, pánovi Klmenovi, ktorý je našim spravodajcom k dvom dokumentom. Sú to dôležité dokumenty, o ktorých práve pojednáva výbor LIBE. Je to interoperabilita medzi jednotlivými systémami informa- informačnými systémami, pokiaľ ide o justičnú a policajnú spoluprácu v súvislosti s vízami a kontrolou hraníc. Oba dokumenty sa môžu, byť, e, zdajú, môžu zdať byť rovnaké, hoci každý z nich sleduje inú logiku, pretože tu ide o policajnú na, po, spoluprácu na jednej strane a justičnú na druhej strane. Čiže hneď odozdávam slovo pánu Ikeomenovi. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Áno, vlastne ste už povedali to hlavné, takže mohli by sme to tým aj uzavrieť, ale predsa len kolegom by som ešte povedal pár detajlov. Možno by bolo treba vopred povedať, že ide tu o modernizáciu IT, ako aj o doplnenie. A tí, ktorí sa vyznajú v týchto oblastiach, vedia, že veci sa majú tak, že s IT projektami sa niekde začína, pretože niekto má na začiatku dobrý nápad a potom sa pripravia riešenia pre konkrétnu oblasť. V iných oblastiach sú zasa iné požiadavky, tam zasa niekto iný niečo vymyslí a potom máme také ostrovné riešenia, to znamená dobré projekty, ktoré nie sú vzájomne prepojené. To znamená, chýba tu taký interface. To znamená na to, aby sa tieto riešenia vzájomne prepojili. Daten geht natürlich die ganz besondere Herausforderung, dass Personen... Takže sú tu takéto výzvy, kde tieto údaje, ktoré sa týkajú konkrétnych osôb, musia byť uložené bezpečne, treba s nimi nakladať bezpečne a treba zabezpečiť vysokú mieru bezpečnosti. A v tomto kontexte Teraz komisia vypracovala návrh, že v rámci tých jednotlivých systémov IT by sme chceli mať jeden spoločný systém, ktorý z právneho a technického hľadiska bude síce ešte rozdelený, práve pokiaľ ide o tie oblasti, práve preto, aby tie údaje boli bezpečné, aby sme tu nemali tzv. priehľadných občanov, že budeme mať veľa údajov v jednej databanke. To by z technických aj nákladových pohľadov by bolo síce to najoptimálnejšie, ale viedlo by to konec koncov k tomu, že by sme nakoniec mali niekde všetky údaje a to práve z tých pravidel a požiadavek o ochrane údajov nechceme, a respektíve chceme byť pritom obozretní. A preto ten návrh komisie sa uberá tým správnym smerom, aj naďalej máme vysokú mieru uchovávania údajov, máme údaje, ktoré sú citlivé, tie sú oddelené, nie sú spolu na kope, ale budeme mať takéto prepojenia v prípade potreby na to, aby sa to mohlo využívať pre potreby praxe. A o čo tu teda ide? Ide tu o to, aby tá architektúra IT v Európskej únii bola lepšie prepojená. Celé by sa to potom nazývalo interoperabilitou Tuto chceme teraz nastoliť pre viaceré oblasti, predovšetkým pokiaľ ide o šengenský informačný systém, systém Eurodac, vízový informačný systém a okrem toho ešte aj dodatočné tri ďalšie systémy, to znamená systém vstupu-výstupu, nazýva sa to EES, takisto potom Európsky cestovný systém na povolenie ETEAS a Európsky trestný register, informačný register pre tretie osoby ECRIS, o čom sme vlastne už pred pár mesiacmi teda hovorili. A aby sme to teda celé všetko zhrnuli, chceli by sme mať e, európsky hľadač, spoločnú službu, pokiaľ ide porovnávanie biometrických údajov, spoločný e, databanku, kde by sa ukladali tie údaje a potom ešte detektor viacnásobných identít. Toto všetko je potrebné na to, aby sme zabránili tomu, že by osoby, ktoré by mali nejaké prezývky alebo ktoré by udali nesprávne mená, síce sa dostali do tej e, databanky, ale potom bezpečnostné úrady pri porovnávaní by jednoducho nevedeli im poskytnúť informácie bližšie. A tak máme tu šikovných ľudí, ktorí pripravili i zaujímavé systémy, ktoré dokážu túto situáciu vylepšiť a musíme to teda jednoducho takto akceptovať, pretože v podstate ide to už o technické detaily, ktorým sa už ja nerozumiem, ale my sa tomu ani nemusíme rozumieť, pretože tie veci nie len, že znejú logicky, ale podľa môjho názoru aj sú logické. A pokiaľ ide o ochranu údajov, o tom som už niečo povedal, to teraz tu nemusím nejako ďalej rozširovať. Ide tu teda o to, aby sme na európskej úrovni databanky Interpolu a Europolu dokázali takto spojiť, ale zároveň chceme aj to, aby všetko to, čo je k dispozícii na národnej úrovni, bolo v rámci tejto interoperability spolu obsiahnuté. Čo to teda znamená konkrétne pre, nás, pre náš rozpočet? Znamená to, že tieto štyri prvky interoperability a ten centrálny systém, to musíme zriadiť a musí to fungovať a na to potrebujeme údaje a na to potrebujeme aj aktualizáciu disponibilných eh, pre týchto prierezov vytvoriť a potrebujeme takisto aj vyškoliť personál. A od roku 2019 do roku 2027, teda 9 rokov, sa odhaduje, že budeme potrebovať 424 miliónov nákladov, to je zhruba 50 miliónov ročne a týmto vlastne ide o skutočne dosť nákladné procesy pre Európsku úniu. Budú sa tie náklady deliť, napríklad 25 miliónov pre európsky leasing, potom 130 miliónov, pokiaľ ide o zmeny v rámci členských štátov, 49 miliónov pre Europol a pre modernizáciu ich IT systémov, 5 miliónov pôjde do Frontex, sú 2 milióny pôjdu do Cepolu, to je vlastne dodatočné vzdelávanie, a zhruba 8 miliónov pôjde do DG Home to znamená, je to dokopy týchto 424 miliónov, ktoré vy, vyplatíme a ten najväčší blok, ktorý máme, EULISA, keď sa na to pozrieme trochu bližšie, tak vlastne to sa delí ešte na 68 miliónov pre vývin toho programu, 56 miliónov náklady na údržbu, migrácia údajov 25 miliónov a 19 miliónov ide do modernizácie a prispôsobeniu ekrisu. Ako som teda už bol povedal, ide o dosť taký finančne náročný projekt, ale som presvedčený o tom, že táto investícia je dobrou investíciou. Ide o investíciu, ktorá má posilniť výrazne bezpečnosť v Európe, pretože sa týmto zabezpečí vysoká miera ochrany údajov a som presvedčený, že skutočne robíme to, čo od nás očakávajú občania, teda, že bezpečnostným úradom skutočne dáme k dispozícii tie nástroje, ktoré potrebujú pre výkonnú prácu. Čo z môjho uhla pohľadu je skutočne vynimočne dôležité, je to, že tak komisia, ako aj všetky agentúry, ktoré vlastne sa venujú implementácii tejto záležitosti, že preukázajú veľkú mieru účinnosti využitia finančných prostriedkov. To znamená, na jednej strane sa budeme spoliehať na tieto kalkulácie, ktoré tu sú. To znamená, nemalo by sa stať, že v rámci projektu, ktorý bude bežať, že tie finančné prostriedky by nemali stačiť. A čo je takisto veľmi dôležité, je to, že tu musí byť vysoká miera transparentnosti vynakladania prostriedkov, pretože ako som už v úvode spomenul, hovoríme tu o veľkom množstve technických detajlov, a ak človek nie je informatikom, ak sa mesiace nevenujete takémuto projektu, tak jednoducho musíte v najhoršej situácii jednoducho veriť týmto odborníkom, ale zároveň, pokiaľ ide o tieto opatrenia, musíme my zagarantovať to, že pokiaľ ide o zadávanie a obstarávanie v rámci týchto projektov, že tu budú dostatočné projekty prodané, ktoré, ktorých si budeme môcť vyberať na to, aby sme dostali čo možno najväčšiu mieru E, protihodnoty za tie peniaze. A my ako výbor pre rozpočet by sme mali podporiť tieto opatrenia. Ďakujem vám veľmi pekne. E, ďakujem, pán Kelmen. Teraz odovzdám slovo tieňovým spravodajcom jednotlivých skupín za EPP pán Fernández, ktorý tu nahradza pána Lamasúra, ktorého týmto ospravedlňujem. Ďakujem, pán predseda. Pokúsim sa nahradiť vášho kolegu Alena Lamasúra, hoci e, určite nie som na patričnej úrovni, napriek tomu sa o to pokúsim. Pán Lamasor sa ospravedlniť za to, že, sem, že tu nemôže byť. E, oceňuje kvalitu práce spravodajcu a pokiaľ ide o túto otázku, Alan Lamasor sa dovnieva, že je to okamžitá a veľmi závažná výzva pre bezpečnosť Európskej únie a riadenie hraníc a imigrácie. E, ale Lamasur ako tieňový spravodajca veľmi pozitívne vníma návrhy Európskej komisie. Pokiaľ ide o výšku navrhovaných finančných prostriedkov, e, domnieva sa, že je nedostatočná v porovnaní s výsledkami, ktoré sa očakávajú. E, rozpočtový orgán musí byť informovaný o vývoji a o fungovaní tohto nového nástroja, nových nástrojov. Ďakujem. Uh, merci, Je passe... Ďakujem, vážený kolega. Teraz odovzdávam slovo euh, pour cette réunion. Um, poslankyne, ktorá nahrádza pani Perán. Ďakujem pekne, pán predseda. Zdá sa, že sme tu všetci zástupcovia zástupcov, hovorí pani Rubal. Chcem sa poďakovať, diskusie nejako preceňovať, to znamená, ďakujem mu za to, že sa sústredil hlavne na tú rozpočtovú otázku. Mám teraz otázku, neviem, či to je otázka, ktorá by mala byť adresovaná pánovi Kölmelovi, alebo či by mi mohla zodpovedať tú otázku snáď komisia. Hovorí sa tu, že toto vlastne v rámci súčasného programu ESF by malo byť pokryté, tento fond pre vnútornú bezpečnosť, pretože Uvádza sa tu, že tu je dostatočné množstvo prostriedkov k dispozícii. Mňa by teda zaujímalo, či tie prostriedky skutočne sú dostatočné. A priori nemáme nič proti tomu, pretože vlastne tu nedochádza k skracovaniu programu, pretože zdá sa, že sa to potom ešte začlení aj do toho konceptu programu, keď tu bude dostatočné množstvo peňazí a to je rozumné, že by to malo byť takto financované. Ale v poriadku, mňa by teda zaujímalo, či tie peniaze sú skutočne dostatočné a aké veľké sumy teda sú. A pokiaľ ide o tie jednotlivé pozmeňujúce návrhy, my sa budeme musieť na to ešte pozrieť. Možno sú tu niektoré miesta, ktoré sa nám zdajú byť dobré a tie lehoty, pokiaľ ide o predkladanie týchto správ, tieto by mohli byť možno trochu skrátené, pretože to, že sme to vlastne z roka na 6 mesiacov skrátili, to je možno takisto trochu veľa, ale so zvyškom sme spokojní. Ďakujem pekne. Uh, merci, uh, Uh, ďakujem. Ak ma e, naši, moji kolegovia na to splnomocnia, som e, tieňovým spravdajcom za skupinu ALDE e, je potrebné rešpektovať tú radu, ktorú o projekt, ktorý má strategický význam, obrovský strategický význam, pretože tu ide o informačné systémy, ktoré nie sú dostatočne prepojené. Je to šengenský informačný systém, systém e, vízový, Eurodac e, a sú tu e, zabezpečiť výmenu informácií, ktorá predbežne nie je dostatočná, neumožňuje dostatočnú kontrolu imigrácie. E, ja túto správu schvaľujem a vítam, ale zároveň upozorňujem na to, že e, sú tu isté finančné nároky, e, rokovania, ktoré predpokladajú nejaký nový systém prvkov interoperability a členské štáty majú tzv tzv. backup systém, to znamená bezpečnostný systém e, a to všetko sa má e, uskutočniť v rámci e, rokovaní, ktoré prebiehajú. Musia mať medzi sebou porovnateľnú kvalitu a toto treba zdôrazniť, pretože ja teda schválujem, podporujem správu pána Karmela, pani Gardia Zabal položila otázku a dúfam, že na, Ďakujete mu za Dovolte mi začať tým, že sa poďakujem spravodajcovi za tú podporu eh, návrhu komisie, ktoré je pre nás efektívnosti, pretože naozaj e, je to dôležité z hľadiska e, implementácie projektu. Vždy musíme mať na pamäti nákladovú efektívnosť. Pokiaľ ide o tie otázky, ktoré e, položila Klaudia Sabal, treba povedať, že celko na rok 2000, na, na budúci a ďalší rok sú obmedzené iba na menej než 10 cel na rok 2000, na, na budúci a ďalší rok sú obmedzené iba na menej než 10 celkovej sumy. Je to 32 miliónov a je potrebné, aby tieto boli okamžite uplatniteľné od začiatku e, tohto projektu. A tá druhá e, poznámka sa týkala frekvencie podávania správ. To mi poskytuje príležitosť vyjadriť sa k tomu, že komisia zdieľa váš názor a pripomína, že nariadenia týkajúce sa systému vstup-výstup, e, ktorý nadobudol účinnosť koncom minulého roka, keď bude toto nariadenie e, prijaté, tak Európsky parlament zvyšečiť túto frekvenciu podávania správ aj z hľadiska projektu interoperability, o ktorom sa tu dnes hovorí. Takže z hľadiska komisie e, pozmenujúce návrhy e, 7 eh, predpokladajú, že projekt interoperability je menej riskantný než projekt vstup, výstup ako taký. Preto sa prihovárame za to, aby sa ne, tu nezačlenovali ďalšie e, požiadavky na podávanie správ, než sú tie, ktoré navrhuje komisia. Ďakujem, pán predseda. Merci, Ďakujem. Komisia zaznamenala, e, zobrala na, e, prepáčte, výbor zobral na vedomie vaše e, pripomienky a samozrejme my k tomu pristupujeme ako rozpočtový výbor. Teraz má slovo pán Albert. Ďakujem, pán predseda. Technológia interoperability je už tá správna cesta ktorou sa treba uberať. Ja by som sa však chcel spýtať eh, na jednu vec eh, zástupcu komisie. Ten projekt eh, má trvať 9 rokov, ale to podľa všetkého je spojené s rizikom, že v tomto období môže sa chcel spýtať na hodnotenie rizik a potenciálne dôsledky pre rozpočet. Možno, že je to veľmi ťažká otázka na zatvorenie zodpovedanie, ale skutočne je to zásadná um, otázka súvisiaca s implementovateľnosťou tohto projektu a ochranou hraníc. Neviem, či naozaj táto, uh, tento my. Uh, ďakujem, mám Albert. Uh, chce zastupca komisie hneď teraz reagovať? Ďakujem pekne, pán Dupré. Pokiaľ ide o túto otázku, tak dám slovo kolegovi z DG Home, ktorý je to takisto prítomný. Ďakujem. Rozpočet je vypočítaný na to obdobie 9 rokov, aby ste mali celkový prehľad výdavkov na celé toto obdobie, ale ten projekt ako taký, pokiaľ ide o vývinové obdobie, oveľa kratší. Takže ak sa pozrite napríklad na legislatívne finančné obdobie, ale ten projekt ako taký, pokiaľ ide o vývinové obdobie, je oveľa kratší. Takže ak sa pozrite napríklad na legislatívne finančné zložky, tak uvidíte, že napríklad na stránke 82 máte taký celkový prehľad tých jednotlivých častí ktoré sa týkajú komponentov, vlastne začlenené aj náklady na údržbu týchto komponentov. Takže správne ste poukázali na to, že by tu mohla byť, eh, mohla byť technológia nová, ktorá sa bude využívať v rámci toho času. A to jednoducho súvisí priamo s takýmito IT projektami. Nikto nemôže povedať presne, ako sa to bude vyvíjať. FISA informačné systémy, to isté sa udialo, ale vlastne tých časových ohraničenia, ktoré boli naznačené v rámci vývinu toho projektu, aj v rámci toho rozpočtu podarilo sa to teda udržať pod hranicami. To znamená, všetko to súvisí s tým, do akej miery budeme využívať tie poznámky. Pekne vážený pán kolega, ešte niekto by sa chcel vyjadriť? Nie? Nie, ja som spokojný, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, nikto iný teda nepožiadal o slovo a teraz dostane slovo náš kolega pán Kölmel, Môžete uzavrieť tento bod, nech sa páči. Ďakujem vám veľmi pekne, vážený pán predseda. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom. Preto teda dostane slovo pán Fernández, ktorý ho tu dnes nahrádza veľmi účinným spôsobom. Ide o mobilizáciu prispôsobovacieho fondu pre globalizáciu, pokiaľ ide o Air France. Náš spravodajca podporuje využitie tohto fondu na tento účel, tak ako to je navrhnuté. Už teda 10 rokov tento fond pomohol, pomáha viacerým ľuďom, ktorí prišli o prácu. A pokiaľ ide o túto otázku, náš spravodajca by chcel pripomenúť, že 8. jún roku 2017 v súčasnosti vyzerá a preto my dúfam, že sa nám to podarí vyriešiť takýmto spôsobom. Na responsabilidad interna y tiene que asegurar mucho más el diálogo social eh, con sus trabajadores. Takže dúfame, že Air France eh, prevezme aj internú zodpovednosť, ktorá spočíva na pleciach tejto spoločnosti, pokiaľ ide sociálny dialog so, spolo- so zamestnancami, doposiaľ tomu tak nebolo a preto aj my dúfame, že sa nám podarí e, zhodnotiť jednoducho možné dopady, ktoré to bude mať aj na subdodávateľovci tohoto fondu. A uvediem teda pekný príklad, na ktorom uvidíme, že prostredníctvom tohto fondu síce sledujeme, kde vždy my hovoríme, že z európskeho pohľadu my niečo urobíme a zaplatíme v prospech zamestnancov. Samozrejme, nechceme, aby neboli nezamestnaní aby boli na národnej úrovni a myslím si, že tam sa dá zabezpečiť aj určitá miera kontroly, pretože inak budeme robiť presne to, čo nám vlastne oprávnenie ľudia vyčítajú, že sme netransparentní. Máme tu viaceré hrnčeky, z obálky, z ktorých vlastne financujeme viaceré veci a to občania nechcú. Ďakujem pekne, pán Kelmel, pán Fernández. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Treba dovysvetliť, že prepustení zamestnanci sú prepustenými zamestnancami. A tento fond tu nie je na to, aby pomáhal podnikom. To treba zdôrazniť. Ak si myslíme, že tu ideme pomáhať podnikom, tak by som v tomto kontexte mohol pochopiť tieto argumenty, ktoré tu boli povedané, ale tento fond tu nie je pre podniky. A ak je nie, tu niekto, kto prišiel o prácu, to vôbec nesúvisí, či predtým pracoval pre verejný podnik alebo súkromný podnik, či tam boli európske fondy alebo neboli. To je jednoducho niekto, kto prišiel o prácu. Treba teda to vnímať takto a netreba sa pozerať na iné záležitosti. To znamená, máme fond, ktorý má pomáhať ľuďom, ktorí prišli o prácu a treba im pomôcť na to, aby prácu znovu našli. To je vlastne samotným cieľom tohto fondu. A aj z tohto dôvodu podporujeme to, aby sa využil v prípade, aby sme pomohli občanom európskym, ktorí prišli o prácu Môžeme byť proti pravidlám, ktoré boli prijaté, ale pravidlá, ktoré boli prijaté, treba dodržiavať. A my obhajujeme naďalej to, aby využívanie tohto fondu, dodržiavajúc pravidlá, aby to celé bolo na prospech a pomohlo zamestnancom, ktorí boli prepustení. Euh, je maintenant la parole à notre collègue Grasle. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pani kolegyňa Gresle. Ďakujem pekne, mi sa tento návrh zdá tiež veľmi čudný, pretože to je už druhá žiadosť tej istej firmy a navyše je to štátna firma, 16% vlastne patrí francúzskému štátu. Čo ešte chceme všetko financovať? Ja si myslím, že Air France musíme podporovať k tomu, aby jednoducho riešil veľmi sporný návrh. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je passe la parole. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo náš kolega Kölmel, ktorý páči pán Kölmel. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, takže už iba v stručnosti k tomu, čo povedal kolega Fernández. Jeho vysvetlenie v tom zmysle, že tu ide o prepustených a nie o firmu, takto z formálneho hľadiska je samozrejme v poriadku ale toto som sa v rámci svojich predchádzajúcich slov nesnažil napadnúť a myslím, že som sa vyjadril dosť, dostatočne jasne. Bohužiaľ, v rámci celej Európskej únii máme mieru nezamestnanosti na úrovni 7%. Sú tu určité pravidlá. Ja nehovorím, že by sme sa nemali držať pravidel, ale tieto pravidlá sa týkajú veľmi mála prípadov e, veľkého množstva nezamestnaných. Ak by sme to konsekventne premysleli, tak by to znamenalo, že to, čo robím prostredníctvom tohto fondu, že by sme to vlastne museli robiť pre všetkých. A to potom vedie presne k tomu, čo tu vlastne bolo aj žiadané, že by sme takýmto spôsobom chceli mať nezamestnanosť, e, celoeurópsku v poistenie v nezamestnanosti. A Poukazuje to jednoducho, akým smerom sa to môže až vyvrbiť. To znamená, v rámci tohto zmyslu transparentnosti to treba spomenúť. A ak sú tu politické strany v Európskej únii, ktoré chcú takúto nezame- poistku v nezamestnanosti, treba to povedať, budúci rok tu budú voľby a budú tu niektorí, ktorí povedia, áno, toto my chceme a potom občania budú rozhodovať, či oni takéto chcú takisto podporiť. A ešte ako doplnenie k tomu včerajšku, kde sme Takisto hovorila aj o otázkach financovania. Možno to znie síce moderne a solidárne, keď povieme, že už nebudeme rozhodovať podľa čistých krajinách prispievateľských, ale z faktického hľadiska tieto existujú a môžete si hovoriť, čo chcete, môžete tu sa snažiť zatvárať oči jednoducho. Nie, pán predseda, ja som veľmi prekvapená, keď tu počujem takýto komentár. Neviem, či nariadenie pre fond na prispôsobenie sa globalizácii znamená niečo iné v Nemčine, ale tu nikdy nehovoríme o podpore podnikov a v prípade podpor. Európska únia už pomáha zamestnancom, e, ktorí e, prišli o e, prácu, aby hľadali si nové zamestnanie mm, tu máme Európsky sociálny fond, ale Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii je určený pre prípady takýto veľký dopad. Takže pozrajme sa na tú pozitívnu stránku a to znamená pomôcť znižiť európsku nezamestnanosť. Preto e, s, týmto, myšlienkou by sme mali ísť aj do volieb a Eh, ďakujem, pán predseda. Nemám žiadny problém s obhajobou tohto fondu. A tento fond, eh, ak sa naň pozerám z hľadiska jeho vykonávania, sa používa predovšetkým pre krajiny severu Európskej únie a nemám žiaden problém s obhajobou toho, aby všetky krajiny mali prístup k využívaniu tohto fondu. Nemecko ho napríklad využilo veľakrát, Belgicko ho takisto využilo, rovnako Fínsko ho využilo veľakrát. Ja chápem, že ste proti používaniu tohto fondu, a môžete povedať e, to isté napríklad aj Nemcom, ktorí už z tohto fondu využívali prostriedky. Oni musia vedieť, že vy ste proti použitiu tohto fondu na pomoc ľuďom, ktorí prišli o prácu. Tento fond nie je pre firmy, pre spoločnosti. To si musíme povedať jasne. Tento fond je určený pre osoby, pre jednotlivcov, pre tých, ktorí stratili prácu, aby sa im pomohlo nájsť si prácu, novú prácu. To je cieľ tohto fondu nie je určený pre firmy. A toto je práve to nedorozumenie, tá, tá, tá, ten zmetok, ktorý sa často vyskytuje. Pani Grasle požiadalo slovo. Mohli by ste prosím spresniť jednu vec, pokiaľ ide o tento fond e, globalizácia e, bude, e, je vec, kde program. A ďalej nie sme ďaleko od volebnej kampane, čiže je tu možnosť v rámci tejto kampane pred verejnosťou rozvinúť všetky a francúzským orgánom. Ďakujem veľmi pekne. Takže skupina sa vyjadrila na podporu tohto e, dokumentu, e, ktorý bol predložený a teraz vás e, vyzývam, aby ste to obhajili alebo to využívali v rámci vašej volebnej kampane. Pardon. 18 avril, c'est pas possible. C'est pas possible le 18 avril. <laughs> 17. maja prepačte, 18. maja presne na poludne je termín. A teraz prechádzame k ďalšej správe nášho kolegu, ktorý sa týka e, návrhu. E, pán predseda, dobrý deň, vážení kolegovia, ako viete, tento navrhopravného rozpočtu e, sa je to teda dosť e, automatický postup pre nás v parlamente. Ide o 550 miliónov eur, ktoré zavádzame do rozpočtu na tento rok Mali by sme mať samozrejme na pamäti celkový globálny obraz a um, minulý rok sme videli, že implementácia rozpočtu uh, bola sklamaním, nevyvíjalo sa to, ako sme očakávali a komisia preto navrhla opravný rozpočet, ehm, opravný rozpočet číslo 6. A teraz vidíme, že sme vlastne dokonale implementovali rozpočet minulý rok a teda sústredíme sa na tých 550 miliónov. Mali by sme si uvedomovať eh, ten eh, globálny, tak ako sme dúfali. V 1B eh, sa veľa prostredkov nedostalo k svojim zamýšľaným príjemcom a preto je tento rok 2018 o to dôležitejší a budeme mať, pán predseda, šancu o tom diskutovať pri nasledujúcom bode implementácii rozpočtu ktorá hovorí, že okrem týchto nadbytkov, ktoré vkladáme do rozpočtu EÚ, by rozpočet tiež mal umožňoval znovu e, používať e, príjmy generované z poplatkov alebo e, poplatkov za oneskorené platby toto je e, prvok, ktorý bol pre nás vždy dôležitý. A spomíname e, tu tiež návrh EP, e pokiaľ ide európsky rozpočet, aby sme tu mali fond, ktorý by, sa naplň, ktorý by išiel pre nepredvídateľné no, náklady, ako obyčajný občan e, tiež si uvedomujem, že každý mesiac musím šetriť, aby som mal prostriedky pre nepredvídateľné udalosti v budúcnosti a e, budem ich môcť e, tieto náklady pokryť v budúcnosti iba, ak budem mať e, príslušné úspory. A EU je v takejto situácii, žiadajú nás, aby sme e, takéto nepredvídateľné okolnosti financovali, ale nie je nám dovolené šetriť. Takže chceme byť jednoducho zodpovední a teda žiadame o to, aby nám bolo umožnené robiť určité úspory pre takéto nepredvídateľné prípady, ak k ním dôjde. A v tomto viacročnom finančnom rámci viac než keď predtým vidíme, že je tu takáto e, potreba terorizmus, migračná kríza, e, dohoda s Tureckom. Budeme mať príležitosť diskutovať o tom, či sa e, táto dohoda predlží, koľko išlo do rozpočtu e, FC, predlženie FC. Rada aj e, komisia majú veľa návrhov v tejto súvislosti. Na, samozrejme, uvedome si, že nie je možné bez ohrozenia prebiehajúcich projektov financovať Eh, nepredvídateľné okolnosti, takže pouvažujme nad tým, ako eh, umožniť šetriť eh, pre takéto prípady. Takže tieto politické pozorovania som vložil pán predseda do mojej správy. Pomohlo by nám to pri výkone rozpočtov budúcnosti, takže toto automatické cvičenie som obohatil o tieto politické uh, úvahy. Lehota na prosenie pozmeňovacích návrhov je 31. maj, kolegovia, o 12. Na našom výbore budeme hlasovať o tejto správe 18. a 19. júna. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Teraz e, sa ujme slova. Gracias, presidente. Ja, que estamos, intervengo. Súhlasíme e, s týmto postojom, ktorý obhajil pán Murešan. V zásade ide o dve veci. Ide o nízky prebytok, čo ale súvisia aj s opravným rozpočtom z konca minulého roku, kedy bolo vidno, že využívanie nie je na úročný rok, keď existuje prebytok k možnosti e, tejto metódy úspor, ako to vysvetlil pán spravodajca, vytvorením tejto špeciálnej rezervy kde by sme teda eh, mohli eh, mať možnosť nepredviateľných. Eh, spomeňme sa na naše skúsenosti s dohodou s Tureckom. Tu máme veľmi rôzne postoje a máme tu aj postoj rady. Je naozaj treba, aby sme tu mali k dispozícii prostriedky. A teraz e, ja znova budem hovoriť v mene e, skupiny ALDE. E, nechcem opakovať to, čo už povedal pán Kilmel a ďalší. Súhlasím s touto správou. Myslím si, že financovanie niektorých produktov, toto sa navrhuje už niekoľko rokov a ľutujem, že v najnovšom návrhu komisie týkajúcom sa nových e, rozpočtových prostriedkov ne, tento návrh nefiguruje. E, ľutujem viacročného finančného rámca. Dostali sme e, údaje, pokiaľ ide o podávanie pozmeňujúcich návrhov. 31. júna na obed je posledný termín. Teraz by som chcel povedať, že predseda Ardui poslal rozpočtu trojmesačnému rozpočtu, lebo niekedy nie sú tieto um, rozpočtové prostriedky uh, brané do vahy. Uh, a pripomíname teda, že je potrebné predložiť, predložiť platnosť nástrojky uh, za rok 2017 a Ehm, teraz e, odovz, potom odovzdám slovo pánovi Mirsalovi, ktorý je našim, e, ktorý je našim spravodajcom. De. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Chcel by som prezentovať e, pár bodov. V prvom rade upriamím pozornosť na nový formát implementačnej správy každotýždennej a chcem vám tiež poskytnúť celkový prehľad implementácie rozpočtu a chcem byť tiež špecifickejší, pokiaľ ide o implementáciu kohézie 1b a po štvrté poinformujem vás o autonómnych transferoch, ako ste o tom žiadali vo vašom výbore. Po piaté vrátim sa k prostriedkom pre Syriu a Jemen, ako ste o to takisto žiadali a tiež sa vyjadrím k aktuálnemu stavu v prípade s Tureckom, o utečencoch a potom sa vyjadrím aj k e, navrhovaným e, opravným rozpočtom, ktoré môžeme očakávať. Chcem upriamiť pozornosť tohto výboru na novú prezentáciu každotýždennej implementačnej správy, ktorú vám pravidelne zasielame a dúfam, že tá umožňuje členom vášho výboru a vašim asistentom rýchlejšie, ľahšie pochopiť, ako sa implementuje rozpočet, lebo sme agregovali teraz informáciu na programovej e, úrovni, čo e, to politicky zjednodušuje pre členov tohto výboru. A Tiež e, pokiaľ ide autonómne transfery, v tejto správe sme vytvorili dve osobitné kategórie. Eh, roz, transferov rozpočtovej autority a eh, autonómne transfery. Takže okamžite uvidíte, či komisia transferovala niečo medzi programami alebo nie a môžete ísť aj do detajlov medzi tými rozpočtovými uh, eh, líniami. Dúfam teda, že vám to bude nápomocné v e, budúcnosti. Pokiaľ ide o celkovú implementáciu, e, pokiaľ ide o záväzky, keď sa prieme celkový rozpočet, sme na úrovni implementácie 81%. Minulý rok sme boli na 76% v tomto istom čase. Toto percento je extrémne vysoké tento rok aj minulý rok, čo je logické lebo tie dve najväčšie skupiny, a, a poľnohospodárstvo aj súdržnosť, sú už takmer úplne e, implementované v e, záväzkoch, takže je logické, že tu máme takúto vysokú, e, takéto vysoké percento. Pokiaľ ide o platby, Nachádzame sa na miere implementácie 41% a, teda v porovnosti s minulým rokom tam sme boli na 36%, takže sme trošku pred situáciou z minulého roka, čo je dobrou správou, predpokladám, ale ešte stále je veľmi e, skoro v tomto rozpočtovom roku, ešte nemôžeme e, robiť definitívne závery. Pokiaľ ide o situáciu implementácie v e, súdržnosti, v platbách samozrejme, v záväzkoch tu máme plnú implementáciu. Treba pripomenúť, že to malé oneskorenie, ktoré sme zažili koncom do roku 2017, tých 2,5 e, miliarda bolo okamžite e, vyplatené, samozrejme na začiatku tohto roka. A momentálne pokryť tento rok z rozpočtu 47 miliard e, v platbách. Sme implementovali 7,5 miliardy. Takže to je 16-17 celkovej sumy približne e, nové e, žiadosti platby, ktoré členské štáty dostali e, za prvé 4 mesiace tohto roku predstavujú 5 a pol miliardy. Toto nízke číslo v porovnaní s celkovým rozpočtom samozrejme by nemalo nás viesť k nejakým záverom pretože e, sa tu predpokladá, že ku koncu roka tu bude mať veľký nápor. Takže tak ako minulý rok môžeme očakávať pravdepodobne polovicu e, plat, ktoré prídu v novembri a v decembri. Takže e, to, čo sa doteraz dosiahlo, dostalo, sa samozrejme spracovalo, už bolo vyplatené alebo e, je to v procese vyplatenia. Takže keďže e, je tu takéto oneskorenie, nebudeme môcť vyvodiť nejaké rozumné dôsledky, pokiaľ ide o implementáciu súdržnosti pred e, koncom júla, keď dostaneme updatované predpovede členských štátov, z ktorých nám bude jasné, či sa zachovajú dovtedajšie predpoklady, alebo e, či e, sa tieto prispôsobia smerom nadol alebo smerom nahor. Pokiaľ ide o ďalší bod, autonómne transfery komisie v e, záväzkoch by som chcel na vás, vás vašu pozornosť upriamiť na následovné. Tam došlo k transferu 45 miliónov medzi kategóriami regiónov. A toto je automatický dopad e, reprogramovania na úrovni členských štátov, kedy došlo k presunu určitých e, zdrojov. Komisia tam samozrejme musí len nasledovať. A tiež e, v Ulbike 3 z Fondu pre vnútornú bezpečnosť sme presunuli prostriedky do Europolu, lebo tam bola potreba dodatočných, dodatočných podpory dekrypčných e, šifrovacích schopností Europolu a aj preto, aby sme posilnili Europol e, pokiaľ ide o náklady na e, jeho pracovníkov v hotspotoch. Eh, toľko eh, informáciám v oblasti eh, záväzku a pokryť autonómne platby. Chcel by som vám povedať, že veľká väčšina týchto sa týka transferov medzi rozpočtovými linkami v rámci jednotlivých programov, takže má to limitovaný záujem pre vás. Pokiaľ ide o presuny platieb medzi programami, boli na veľmi obmedzenej úrovni doteraz, ako si môžete prečítať v e, každotýždennej správe. Obmedzujú sa na 1 milión, pol milióna, 2 milióny. Sú to naozaj veľmi obmedzené výšky. Nič špeciálne e, teda e, tu nie je, na čo by som vašu pozornosť upriamil. A pokiaľ ide o Sýriu a e, Jemen, myslím, pán Murešan sa konkrétne na to pýtal minulé. Pokiaľ ide o Sýriu, zaslali sme písomnú informáciu sekretariatu tohto e, výboru s detailmi o e, teda tomto záväzke, záväzku z konferencie 24. apríla minulý mesiac. Komisia sa zaviazala v mene EÚ k 560 e, miliónom, k rovnakej sume ako minulý rok. A v návrhu rozpočtu na rok 2019, ktorý má komisia prijať budúcu stredu 23. navrhneme práve túto sumu pomocou rovnakého mixu reprogramovania a čestových e, peňazí ako minulý rok, ale nechcem predbiehať rozhodnutia komisie, ktoré táto ešte príjme. Pokiaľ ide o Jemen, mali sme tu konferenciu OSN 3. E, apríla minulý mesiac. E, Spolu to Švedsko a Švajčiarsko. Ide o súčasť globálneho e, záväzku e, 2 miliard e, dolárov. Komisia e, sa tu zaviazala k 170 miliónom, ktoré sú zložené následovne za 30, 37 miliónov humanitárna pomoc, to predstavuje pôvodné alokácie e, e, Jemenu v rámci humanitárneho nástroja. Následne sme diskutovali, vy ste prijali transfer rozpočtovej autority e, pre ďalšie posilnenie alokácií pre Jemen z rezervy pre naliehavé situácie. To sa tu ešte neodrazilo, nedošlo ešte k týmto transferom, ale samozrejme toto posilnenie sa tiež pre Jemen e, využije. Takže 37 miliónov pre humanitárnu e, podporu, 66 miliónov pre DCI, rozvojovú pomoc a tretia zložka 5 miliónov z nástroja e, pre podporu 100 miliónov pre DCI, rozvojovú pomoc a tretia zložka 5 miliónov z nástroja e, pre e, podporu stability a mieru. Tieto tri e, zložky spolu predstavujú 107,5 milióna. Pokiaľ ide o pokiaľ ide o nástroj pomoci pre utečencov v, v Turecku. Tu by sme chceli informovať, že 28 členských štátov sa pripravuje na dosiahnutie jednomyselnej dohody E, to znamená, že dvojstranné príspevky zo strany členských štátov by mali mať výšku jednej miliardy. E, oficiálna dohoda ešte nebola e, prijatá, pretože jedna krajina je v súčasnosti v štádiu výmeny vlády, ale všetko poukazuje na to, že jednomyselná dohoda by mala byť dosiahnutá pomerne rýchlo. E, takže aspoň pokiaľ ide o radu, by to znamenalo, že tie zvyšné 2 miliardy by museli pochádzať z rozpočtu EÚ. A posledná informácia sa týka e, návrhu opravného rozpočtu E, spolu s návrhom rozpočtu na 219 by budúcu stredu mala komisia vyhrať a, vy, vy, prijať aj opravný rozpočet, ktorý by mal zahrňať aj konečný návrh na e, tranžu, to znamená druhú e, tranžu IT na rok 18, čiže tých 33 miliard. A myslím si, že 31. mája komisia príjme e, opravný, návrh opravného rozpočtu číslo 4, ktoré, ktorý zahrňa pomerne nízko nízku sumu pre Európsky fond Solidarity v súvislosti predovšetkým so, so záplavami v Lotyšsku, Litve a v Polsku. A ďalší e, návrh opravného rozpočtu e, sa týka úpravy na strane príjmov a aktualizácie vlastných zdrojov, čiže to by malo byť súčasťou opravného rozpočtu číslo 5. Neviem presne, kedy bude predložený. Ďakujem, pán predseda. Uh, merci, uh, Ďakujem a teraz odovzdávam slovo nášmu uh, generálnemu spravodajcovi. Ďakujem, ďakujem za to, pán Juro, že ste prišli medzi nás dnes do poludnia a že ste nás informovali o... Ďakujem, ďakujem za to, pán Juro, že ste prišli medzi nás dnes do poludnia a že ste nás informovali o prácach na ktorých budeme e, pracovať spoločne. E, ide o implementáciu rozpočtu a e, znamená to aj to, že si môžeme pravidelne vymieňať naše názory a môžeme zabrániť implement tomu, aby sa rozpočet ne